E, prínosmi pre bezpečnosť a životné prostredie by nebolo možné. Dáme a páni, ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, e, Herr Minister. Ich darf jetzt e, Sie bitten und... Ďakujem pekne, pán minister. A teraz by som chcel poprosiť pána komisára, vás a spravodajcov, aby ste pristúpili sem k stolu, aby sme vo vašej prítomnosti s pánom ministrom to mohli podpísať. Poprosím vás.

Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen Sitzung ist verteilt worden. Gibt es... Milí kolegovia, dostali ste zapisnicu zo včerajšieho e, zasadnutia. Máte nejaké námietky? Nie tomu tak. Tým pádom je protokol, je e, zápisnica schválená. Teraz podľa eh, programu je vyhlásenie rady a komisie e, k záverom G20, takže nech sa páči, pán minister, nečas. Poprosím vás, aby ste prihovorili. Prezidente. Vážený pán eh, predseda, vážené pani, pani poslanky, vážené pani poslanci, 2. apríla 2009 v Londýne sa zišli hlavy štátov a vlád eh, krajín G20, aby diskutovali o ďalších krokoch na ceste k ozdraveniu